moje technické hlasovacie zariadenie nefunguje. Pán Koferáty? Ja mám ten istý problém, pani predsednička. A chcem, aby bol zaznamenan- bolo zaznamenané to, ako som hlasoval. Áno, všetko to bude z... vyriešené. Takže teraz hlasujeme o správe TICAO, dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Brazíliou o určitých aspektoch leteckých služieb. Hlasujeme o tejto správe. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Potom správa Van de Kamp. Podľa rovnakého postupu dohoda medzi Ruským spoločenstvom, Islandskou republikou, Norským kráľovstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. Správa Koelo teraz. Eh, podľa rovnakého postupu pristúpenie Lichtensteinska k dohode medzi EÚ, ES a Švajčiarskom. Hlasujeme, kto je za, kto je proti, kto sa hlasovania. Je to schválená správa. Teraz hlasujeme o správe Holmajer. Rovnaký postup. Pristúpenie Lichtensteinska k dohode medzi ES a Švajčiarskom Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Schválené. Teraz hlasujeme o správe Makovej, rovnaký postup, dohoda medzi EÚ a Brazíliou o zrušení vízovej povinnosti pre predržiteľov bežných cestovných pasov. Hlasujeme, kto je za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Schválené. Teraz hlasujeme o správe ENCIU, dohoda medzi EÚ a Brazíliou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických, služobných alebo úradných pasov. Hlasujeme, kto je za, proti, Zase sa zdržiava hlasovania, schválené. Teraz hlasujeme o správe Evelyn Gebhardt, taktiež e, jednoduch, zjednodušený postup. Hlasujeme, kto je za, proti, zadržava hlasovania, schválené. Teraz hlasujeme o správe Kančian, delegácia parlamentu pri zmierovacom výbore práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave. Hlasujeme menovite. Končím hlasovanie. Táto správa je schválená. Blahoželám spravodajcovi. Pani predsednička, e, moje hlasovacie zariadenie žiaľ nefunguje. Bene, ne prendiamo nota e manderemo i Berieme to na vedomie. Pošleme vám niekoho. Teraz ideme ďalej v hlasovaní. Správa Kalanan. Pani Alfan. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som stratila včera na výbore moju hlasovaciu kartu, snažím sa ju nájsť, ale chcem, aby ste poznamenali, že som sa zdržala pri správe Kančan hlasovania. Dobre, takže ideme ďalej. Hlasujeme o správe Kalanan. Ide o výkonové emisné normy pre nové ľahké komerčné vozidlá. Hlasujeme o prvom bloku v troch častiach, e, menovite prvá časť. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Je to schválené. Druhá časť. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Schválené. Tretia časť. Hlasujte, prosím. Hlasovanie teraz končím. Je to schválené. Hlasujeme o takto pozmenenom návrhu výboru. Prosím, hlasujte opäť elektronicky. Hlasovanie končím. Je to schválené. Teraz hlasujeme o celom návrhu uznesenia. Opäť menovite. Prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Táto správa je schválená. Blahoželám spravodajcovi. Ideme ďalej. Hlasujeme o správe Liene. Posilnená spolupráca v oblasti vytvárania jednotnej ochrany patentov. Hlasujeme menovite. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Táto správa je schválená. Teraz hlasujeme o správe Belet. Radioaktivita v potravinách. Pán Silvestris. Ja som e, pred chvíľou e, zahlasoval síce za, ale som e, proti, lebo som sa pomýlil, chcem, aby to bolo zaznamenané. Áno, bude to zaznamenané. Ideme teda k správe Belet, ale pán Pitella. Ja som sa chcel zdržať hlasovania a omylom som zahlasoval za. Áno, pán poslanec, nech sa páči. Ja som sa taktiež pomýlil, chcel som hlasovať proti. Pán Gilár. Pani predsednička, toto hlasovanie bolo dosť eh, brutálne v porovnaní s tým predchádzajúcim a ja som taktiež chcel hlasovať proti. Som proti. A chcel som eh, poukázať na nasledovné. Tento návrh e, nariadenia o európskom patente je e, závislý od rozsudku súdneho dvora, ktorý bude vyniesený 8. marca. Preto navrhujem, aby sme hlasovanie odložili. Počkajme si na rozsudok Európskeho súdneho dvora. Oni rozhodnú o e, príslušnom súde a o jazykovom režime. Prosím, zaznamenajte to za, do zápisnice. Ďakujem pekne. Takže budeme teraz hlasovať o tejto správe Belet. Prvý návrh, kto je za? Dvíhajte prosím ruky. Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Musíme si to overiť elektronicky, pretože ste nedostatočne dvíhali ruky. Hlasujte, prosím. Hlasovanie teraz ukončené. Je to jasne zamietnutý pozmeňujúci návrh. Hlasujeme o návrhu 32. Kto je za? Kto je proti? Tu sa zdržieva hlasovania schválené. Teraz 30 e, návrhov výboru pre priemysel za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania schválené. Pán Belet navrhuje ústny pozmenujúci návrh. Nie, e, ale áno, predsa len. Takže pán Belet má ústny pozmenujúci návrh k návrhu 33 a dávam mu aj slovo. Ďakujem pekne pani predsednička. To už sme podmenujúci návrh e, kompenzácie pre polnospodárov. E, chcem sa poďakovať pani Rivasi za iniciatívu. Znie to následovne. Komisia má predložiť do marca 2012 správu Európskomu parlamentu a Rade o vhodnosti e, kompenzačného mechanizmu pre polnospodárov, ktorých potraviny boli kontaminované viac, ako je maximálne prípustné a teda boli E, umiestnené na trh, mala by tu platiť zásada znežisťovateľ e, platí, e, ale musí tu byť aj sprievodný legislatívny návrh. Stoja za týmto návrhom, stojí za týmto návrhom 5 politických frakcií. Ďakujem pekne. Pýtam sa, či sú námietky voči tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu. Zdá sa, že nie. Takže hlasujeme o 33. Kto je za, kto je proti? Zadržiava hlasovania schválené. A teraz hlasujeme o takto pozmenenom návrhu. Menovite, prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Táto správa je schválená. Teraz hlasujeme o návrhu legislatívneho uznesenia. Menovite prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Je to schválené. Blahoželám spravodajcovi. Teraz si vypočujeme jednotlivé vysvetlenia hlasovaní.